vyhlásenie vysokej predstaviteľky predsedničky komisie Vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku k téme vysídľovania a búrania pred Jordánsku vrátane projektov financovaných EÚ. Takže nech sa páči, pani Mogherini, máte opäť slovo. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcem sa poďakovať parlamentu za to, že táto, táto téma sa dostala medzi prioritné témy programu plenárneho rokovania. Myslím, že strategické diskusie by sa nemali odohrávať iba večer. Myslím, že to nie je politický signál našho uhla pohľadu. Vidíme, že nedostatok pokroku smerom k mieru v Svetej Zemi vždy e, oznamuje určitú eskaláciu situácie. Preto sa musíme sústrediť na riešenie dvoštátnym charakterom. E, hoci Izrael to nechce takto akceptovať, toto je jednoducho snaha Európskej únie uberať sa týmto smerom, pretože my všetci vieme, že v teréne realizovateľnosť dvoštátneho riešenia je spochybňovaná každý deň a je našim kľúčovým záujmom a je takisto aj našim politickým politickou zodpovednosťou završiť túto snahu rozširovanie osídlovania podporujú e, spochybňovanie tej otázky dvojštátneho riešenia, takisto aj demolovanie a konfiskovanie uh, e, palestínskych projektov, ktoré financuje napríklad Európska únia, sa takisto týka zhoršujúcich podmienok pre život, predovšetkým v oblasti západnej gazy. Chcem povedať celkom jasne, že demolácia a osídlovacia politika Izraelu nie sú jedinou výzvou, pokiaľ ide o dvoštátne riešenie. Bohužiaľ, vidíme tu viaceré iné výzvy, ktoré sa dejú každý deň sú tu teroristické útoky, ako aj nenávisné príhovory. To takisto spochybňuje riešenie dvoje štátmi a nemožňuje to možnosť žiť bok po boku týmto dvom národom. Sú tu ďalšie veľké výzvy, ktoré spochybňujú takéto možné riešenie zúfalstvo na oboch stranách, ktoré ľudia zažívajú, je takisto veľkým nepriateľom mieru. Takže potrebujeme takú situáciu, aby sme nezabudli na celkový kontext, hoci tak ako dnes sa napríklad sústredíme to je téma, na ktorú ste sa zvolili, že sa budeme sústrediť. Dnes sa sústredím iba na jeden dôležitý prvok tohto širšieho obrazu, ktorý podľa môjho názoru nie je e, pozitívny v e, celkového pohľadu riešenia a musíme sa snažiť v našej, e, v našom, našej ambícii vyriešiť tú situáciu z globálneho hľadiska. Takže situácia si vyžaduje viaceré prístupy, ako viete, tie osídlovania, ktoré robí Izrael, sa dejú nelegálnym spôsobom a Európska únia na to vždy poukazuje. Európska rada takisto povedala, že Európska únia je proti takémuto osídlova- takéto politike osídlovania. Sme proti týmto baridám, ktoré sa budujú nad rámec tej hranice, ktorú máme z minulosti stanovenú. Sme proti vysídlovaniu, sme proti vysídlovaniu beduínov, sme proti násilnostiam osadlíkov a chcela by som pripomenúť všetkým, že my sme proti všetkým formám násilnosti a sme proti obmedzeniam, ktoré e, zabraňujú prístup k infraštruktúre. Nielen preto, že chceme dodržiavať medzinárodné právo, pretože my ho skutočne chceme dodržiavať a rešpektovať, ale pretože tieto kroky priamo redukujú možnosť Palestíny prístup, e, prístupu k infraštruktúre a je to jednoducho krok alebo prekážka, ktorá znemožňuje ďalší rozvoj tejto krajiny. Izrael ako okupujúca možnosť ako okupujúca mocnosť by mala sa snažiť e, zjednodušiť situáciu v Palestíne. Vieme, že Európska únia robí veľmi veľa v tom, aby sa humanitárne podmienky zlepšili v Palestíne, avšak ako výsledok tejto plánovacej politiky zo strany Izraelu sú tu aj projekty, ktoré sú financované zo strany Európskej únie, sú častokrát považované za nelegálne z pohľadu izraelského a preto sú ničené alebo ohrozované zo strany izraelských, izraelských úradov. Európska únia vždy dodržiava princíp neutrality a nestrannosti, podporujeme humanitárny imperatív, podporujeme tých najzraniteľnejších vždy, keď je to potrebné. To znamená, že keď sú humanitárne projekty e, epicentra nášho záujmu, tak nie je pre nás predstaviteľné, aby sme žiadali predchádzajúce schválenie zo strany izraelských úradov. Je to našou humanitárnou povinnosťou. V prvom št- roku tohto roku zhruba 100 domov a ďalších budov bolo zničených a zhruba 600 osôb bolo presídlených. Zhruba 20 týchto budov alebo projektov bolo financovaných zo strany Európskej únie. To znamená, my nastolujeme tieto problémy aj v rámci dialogu s Izraelom a vytvorili sme špecifický konzultačný mechanizmus s Izraelom na to, aby sme hovorili o prekážkach, ktoré sú tu v ceste k dvoštátnemu riešeniu a pokiaľ ide o sociálny rozvoj Palestíny, vrátanie otázky osídlovania, vrátanie otázky búrania eh, budov v Jordánsku. Tieto témy boli nastolené aj minulý mesiac, hovorili sme predovšetkým o tejto téme vysídľovania a búrania a táto téma bola zdôrazená predovšetkým v záveroch rady, ktoré sme prijali v januári. Hmatateľné výsledky doposiaľ boli iba v malom množstve, pretože členské štáty odsúhlasili pokračovanie v dialogu pre ďalších 6 mesiacov, ale tlačíme na monatórium, pokiaľ ide práve o vysídľovanie a búranie v oblasti predjordánska. Takisto sme zaangažovaní v kontakte s členskými štátmi, aby sme e, naformovali konkrétne správy, ktoré by viedli k tomu, aby e, boli nastolené určité kroky v smysle kompenzácie. Humanitárne projekty sú veľmi dôležité a Vieme, ako táto negatívna situácia má negatívny dopad na celkovú situáciu riešenia tohto problému. Ide tu predovšetkým o budúcnosť a aj súčasnosť obča- ľudí, ktorí žijú na tomto území. Takisto vieme veľmi dobre, že iba vážny a zmysluplný mierový proces nám pomôže vymaniť sa z tohto negatívneho e, problému a je tu skutočne veľká potreba, aby sme priamo v teréne momentálne hneď niečo urobili aby sme nestrácali zo zreteľa ten širší obraz, pretože v súčasnosti sa sústredíme na jeden kľúčový aspekt, ktorý je dôležitý, relevantný a vážny, ale musíme ostať a sústrediť sa aj naďalej na ten komplexný pohľad. To je niečo, čo očakávate vždy odo mňa, ale ja tentokrát to žiadam od vás. Pokračujeme v našej práci každý deň, pokiaľ ide o dvojštátne riešenie, kde by dva štáty žili bok po boku miery, aby sa ukončili všetky konflikty a všetky problémy. Viete, že pracujeme aj na dohode kvartetu s Spojenými národmi, Ruskom a Amerikou. Táto správa sa bude venovať tejto problematike, takisto to bude obsahovať určité kľúčové odporúčania ohľadne možného riešenia a takisto budem rada, keď túto správu budem s vami môcť prerokovať v najbližších týždňoch, možno v najbližších plenárnych zasadnutiach tu v Štrasburgu, pretože my vieme, že čo je kľúčové, je to, aby sme sústredili na kľúčovú perspektívu riešenia dvojštátneho tejto situácie ako sa to môže realizovať v najbližšej budúcnosti. Ja viem, že to momentálne sa zdá byť iba určitým rojčením, snívaním, ale musíme jednoducho tento náš sen pretaviť do reality. My vieme, že z pohľadu Európy je toto jediné riešenie, ako sa vymaniť z tohoto začarovaného kruhu, v ktorom sa momentálne nachádzame. A my jednoducho odhodlane pracujeme na tomto našom sne a počítam v tejto oblasti s vašou podporou na to, aby sme sa sústredili na dielčie riešenia tých menších problémov, ktoré prispievajú k riešeniu celkového problému. Chcel by som vás požiadať, že možno na najbližších zasadnutiach tu v Štrasburgu by sme sa mohli venovať otázke toho procesu samotného a mohli by sme sa pozrieť na to, ako Európska únia prostredníctvom tejto správy kvartetu môže prispieť. Sú tu aj iné iniciatívy, ako napríklad francúzska iniciatíva na to, aby sa zorganizovala medzinárodná konferencia v spolupráci eh, s tými cieľmi, ktoré sú stanovené v tom kvartete pokiaľ ide o riešenie situácie, celkovej situácie na Blízkom východe, aby sa revitalizoval tento proces, ktorý by viedol k dvojštátnemu riešeniu. Ešte raz chcem povedať, že my skutočne máme spoločné e, snahy a ambície, ale nemôžeme to i prezentovať iba na úrovni slova, ale musíme to jednoducho reflektovať aj v konkrétnych aktívnych krokoch, ktoré sa každý deň môžu pretaviť e, v takých dielčích riešeniach problémov. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani Mogherini. A teraz dostane slovo pán Preda, máte dve minúty. Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, ďakujem pekne za vašu prezentáciu tejto problematiky, ktorá nás znepokojuje. I pokiaľ ide o otázku vysídľovania a búrania pred Jardonskou, musíme si uvedomiť, že tá realita aj problém je veľmi komplikovaný. Na jednej strane tu máme dohodu z Osla, Takisto tu máme zónu C, kde, sú tieto, kde sa dejú tieto vysídlovania a búrania. Je to ešte stále pod správou Izraelu. A izraelské úrady poukazujú na to, že ide o ilegálne budovy a konštrukcie. Okrem iného, viete aj vy samotná, že Izrael kritizoval opakovane Európsku úniu a uvádzal, že financujeme budo- budovania projektov, ktoré sú nelegálne a že porušujú jednoducho os- dohodu z Oslo projekty, ktoré sa financujú v tejto zóne C, by mali byť koordinované s Izraelom. Ja si uvedomujem, že Rada momentálne pripravuje stratégiu ohľadne otázky búrania v Jordánsku a takisto ste tu nastavili možný aspekt kompenzácie. Možno by sme sa mali predovšetkým zamyslieť nad potrebnou uh, podrebnou konverzáciou alebo rozhovorom a koordináciou s Izraelom. Táto existuje už na úrovni bilaterálnej medzi niektorými členskými štátmi a Izraelom a možno by bolo dobré, aby sme túto koordináciu rozšírili. A pokiaľ ide o širšiu perspektívu, tak si myslím, že pokiaľ ide o znovu začatie tohto mierového procesu, tak je to kľúčový prvok, to je predovšetkým dôvera. Avšak myslím si, že z pohľadu Izraelu v posledných mesiacoch vlastne majú v Izraeli určitý pocit, že je tu nedostatok dôvery, že na jednej strane hovoríme, že chceme spolupracovať, ale nespolupracujeme. Izrael je demokraci- demokratickým zriadením v tohto regióne a nesmíme zabúdať na to, že extrémna pravica samozrejme nesúhlasí s takýmto názorom. Extrémna pravica chce podporovať turistov, ale ja si myslím, že dôvera bez demokracie jednoducho nie je možná. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, vážený pán kolega Preda. Teraz zostane slovo pán Boštináru, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani komisárka, vážený pán predseda. Ctení kolegovia, o čom tu dnes hovoríme, to nie je nič nové, pretože tak tie projekty, ktoré financuje Európska únia a búranie budov, ktoré sú financované, to sa vlastne deje takmer každý deň, pretože každé búranie e, projektov financovaných zo strany Európskej únie je takisto búranie tehiel, ktoré vlastne majú slúžiť na to, aby sa budoval ten dom mieru v tejto oblasti. To si musíme uvedomiť. Nede tu iba o záchranu európskych daňových e, poplatkov, ktoré daňoví poplatníci takýmto spôsobom e, e, prispievajú na riešenie situácie, ale musíme robiť všetko preto, aby tie peniaze, ktoré sa investujú do riešenia tohto problému v Predjordánsku, skutočne išli na riešenie tohto problému a nie niekam inam. Prv, prioritne musíme zo strany Európskej únie financovať predovšetkým mierový proces. Toto je to, čo je pre nás kľúčové, tak ako na to poukázala aj pani predstaviteľka komisie naše riešenie dvojštátnym spôsobom je to, čo musíme podporovať a aby sa takýmto spôsobom odstránil najdlhší konflikt, ktorý tu máme v histórii v tomto regióne. Izrael musí dostať svojim záväzkom, pokiaľ ide humanitárnu oblasť. Izrael je jedným z našich hlavných partnerov a Izrael je jedným, jednou z mála krajín, ktorou máme skutočne veľmi dobrú a komplexnú spoluprácu. Ale takisto treba povedať, že Izrael má okrem svojich privilégií aj povinnosti, aj povinnosť dostať svojim medzinárodným záväzkom, tak ako aj dodržiavať princípy demokracie a právneho štátu. Európska únia v tejto oblasti urobila veľa a preto je dnes o to dôležitejšie podporovať humanitárne riešenie situácie a humanitárnu pomoc a samozrejme a ďalej podporovať a investovať do možno vybudovania palestinského štátu. Ďakujem veľmi pekne, teraz som slovo na minútu pol pán Belder. Ďakujem za slovo. financovaním nelegálnych eh, projektov e, nového osídľovania vlastne Európska únia tiež porušuje dohody z roku 1995. Hovoríme tu o humanitárnej pomoci, ale pritom sa neberú do úvahy niektoré povinnosti, ktoré má napríklad aj izraelská armáda. A toto napomáha rozduchávaniu konfliktu, nehovoriac o tom, že tu ide o peniaze európskych daňových poplatníkov. Preto musíme naliehavo vyzvať k tomu, aby Európska únia nepodporovala takéto projekty, ktoré vedú k ďalšiemu rozširovaniu osídlenia. Izrael si pripomína teraz milióny obetí a preto sa mi práve zdá veľmi zvláštne, keď sa kritizuje Izrael Vieme o terore, ktorý pácha Hamas, ale hovoríme tu a zároveň aj o riešení cestou dvoch štátov. Ale Európska únia akoby nemala jasné stanovisko ohľadne Hamasu. Je to dosť pokrytecký a nezodpovedný postoj. Európska únia dostala na vedľajšiu kolaj svoju skutočnú možnosť a schopnosť pomôcť. Toto je tiež kríza, ktorú vidíme v Bruseli. Ďakujem. Slova pani Bajtman. Ďakujem za slovo, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. Vy sama ste jasne povedali, že sú tu projekty Európskej únie, ktoré sa deštrujú. Tak chopme sa témy. Európska únia je spojencom Izraela a to všetci vieme. A kým my tu rozprávame o deštrukcii, tak sme vlastne nezaznamenali taký obrovský stupeň ničenia, ako e, poukazuje aj správa OSN. Vlastne 75% z toho, čo Európska únia prispievala, no tak tie budovy boli ničené teraz. A ide to systematická politika proti palestíncom. A naozaj, pani vysoká predstaviteľka, e, toto e, podmin, podkopáva to naše úsilie. Dámy a páni, školy, ihriská, studne, solárne panely, toto všetko Izrael ničí. To sa proste nedá akceptovať. Belgicko, Polsko, Francúzsko, Holandsko, my, krajiny EÚ, sme poskytli Palestíne pomoc. A toto sa proste ničí. Ničia to arogantní vojaci. A hovoríme o miliónoch eur. Vieme, že ľudí vyháňajú z domov. Vieme, že 400 detí prišlo o svoje domovy v tomto roku kalendárnom. A Európska únia ostáva ticho. Pani Mogherini, Európa musí trvať na tom, že medzinárodné humanitárne právo majú rešpektovať obe strany. Po druhé, budem veľmi vďačný, ak by ste nám mohli uviezť konkrétne čísla. Koľko zničených e, budov sme zaplatili my? Potrebujeme údaje o financovaní. Ďakujem. A teraz dostane slovo pani Anderson. Thank you. Ďakujem. V, na okupovanom území západného brehu temer ako by ste cítili ten prach vo vzduchu z tých zničených budov. Vieme, že v minulom roku vyše 500 e, palestinských domov a iných budov zničili izraelské úrady pomocou buldozerov. Tieto demolície sú skutočne bezprostredným porušovaním ľudských práv a je to všetko na úkor palestíncov. Je to zámerná stratégia, ako vypudiť palestíncov z, z, z vlasti z západného brehu Jordánu. Hovorí sa tu o štrukturovanom dialogu s, Izraeli, s Izraelom, aby sa ukončila táto tendencia demolícií. A Izrael ale hm, prejavuje voči EÚ iba e, opovrhnutie a aj voči tým peniazom, ktoré investuje Európska únia na podporu e, palestíncov. Proste buldozery ničia školy, ihriska, základné budovy, e, ktoré e, používajú obyvateľia. A čo robíme s tým my, Európska únia? Vieme, že odpoveď je asi nič. A preto musíme zabrániť Izraelu, aby takto beztrestne konal. Aj palestínsky občania potrebujú vašu pomoc. Nielen slova, potrebujú činy. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz na minútu a pol dostáva slovo pani Auken. Ďakujem za slovo. Izraelské buldozery zničili budovy, ničili studne, elektrínu, teda elektronickú sieť zásobovaciu a 100 tisíce domovou v predjordánsku bolo zničených. A toto všetko prebieha beztrestne. Palestínci e, Palestíncov v týchto oblastiach nahrádzajú Eh, izraelskí osadníci. A ako vieme, deje sa tu vlastne k ničeniu projektov, ktoré sú financované aj zo strany Európskej únie. Zdá sa, že celé to prebieha ako jedna obrovská fraška. Preto si myslím, že Európska únia by mala s tým niečo robiť. Je najvyšší čas, aby sme prestali s pomocou EÚ e, smerom ku rozširovaniu osídlovania pred Jordánska izraelskými občanmi. Preto by sme mali ukončiť e, príslušnú pomoc Izraelu. A myslím, že by bolo dobre vyslať aj misiu, aby zistila aktuálny stav priamo na mieste. Ďakujem. Ďakujeme pani kolegyňa a teraz dostáva slovo pani Damato. Ďakujem za slovo. Keď hovoríme o Palestíne, v tomto parlamente tu máme dve skupiny. Jedni sú za, druhí proti Izraelu. Ale keď hovoríme v Európskej únii o ochrane ľudských práv, treba hovoriť aj o medzinárodnom práve. A Bezpečnostná rada OSN, aj súdny dvor Hagu hovoria o týchto búraniach ako o porušovaní ľudských práv. Preto by sme mali vyzvať izraelskú vládu, aby obránila tie projekty, ktoré sú financované medzinárodne a vieme, že tu vlastne dochádza aj k porušovaniu medzinárodných dohôd. A izraelský štát žiaľ takto koná. A potom je tu no, ďalšia otázka, otázka reparácií za školy, ktoré sú takto spôsobené. Dôležité je e, preťať to ticho, ktoré tu vládne Nakoniec aj izraelské vojaci e, začali úžasnú kampaň, komunikačnú kampaň. E, ide o spoluprácu palestíncov a Izraelcov na úrovni občianskej spoločnosti. Ďakujem. Ďalší rečník. Pán predsel, nech sa páči. Pán predseda, pani vysoká predstaviteľka, vy ste povedali, že vašim snom je riešenie dvoch štátov ale ako prispela v minulosti EÚ k tomuto riešeniu? Prispela tým povinnosťou označovania produktov z Judei a Samárie, prispela financovaním ilegálnych e, stavieb v zóne C. A viete, že za zónu C, za bezpečnosť tam zodpovedá rovnako Izrael. Za súčasných podmienok by riešenie dvoch štátov predstavovalo pre Izrael samovraždu. Vyplýva to z topografie daného regiónu a vy to dobre viete. Kým Európska únia bude podporovať ilegálne stavby v zóne C, teda v Judei a v Samarii finančne, budú izraelské buldozery pracovať a budú e, pracovať právom, pani kolegyňa Auken. Budú sa starať e, o bezpečnosť Izraelu a v tomto parlamente e, to bude aj v záujme nás všetkých. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Precel. A teraz na minútu kolegyňa Úskok. herr talman fru vice ordförande! det som i dag sker je fullständigt oacceptabelt. sa teraz deje na západnom brehu jordánu je neakceptovateľné. domy ľudí školy deti a životu dôležitá infraštruktúra sa ničí. O tom hovorili už mnohí. Od januára tohto roku, teda iba za 4 mesiace, bolo zničených viac budov ako v celom roku 2015 v tejto oblasti. Chcem vás vyzvať, aby EÚ, teda Isociačná rada EÚ Izrael nebola zvolaná, kým Izrael neskoncuje s týmito demolíciami. Chcem e, vyzvať tomu, aby EÚ požadovala odškodnenie. EÚ nemôže iba prizerať tomu, ako Izrael uplatňuje politiku, ktorá vyháňa ľudí z domovov a ničí to, čo spolufinancujú krajiny EÚ svojou pomocou. A ako povedala pani Falkmans, e, musíme vedieť, o aké sumy vlastne ide. Iba slovami nejako odsudzovať nepostačuje, medzinárodné právo sa porušuje a keď tomu dochádza, musí to mať politické aj hospodárske dopady. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz na minútu dostáva slovo kolega Škripek, nech sa páči. Thank you, Mr. President. <clears throat> The conflict between Israel... Ďakujem, pán predseda. Konflikt medzi Izraelom a palestínčanmi je tragédiou už 10 ročia. My teraz hovoríme o západnom brehu, konkrétne o vysilovaní a búraní vrátania projektov financovaných EÚ. Hlavne tu odznievajú obavy o palestínčanov. Ja viem, že situácia je závažná, ale toto je konflikt dvoch strán, čiže je potrebné sa obom skoro vôbec sa nespomínajú útoky palestínčanov na Izraelcov. 278 ich bolo za posledné mesiace, ale reakcia Izraelu sa pokrýva globálne. Prečo? Pýtam sa. Tie demolície k tým dochádza hlavne v oblasti C, v zóne C, ktorá podľa dohody z roku 95 spada pod plnú vojenskú administratívnu kontrolu Izraela. To znamená, že projekty tam musia byť koordinované aj s izraelskými orgánmi. Ja zdôrazňujem, že táto dohoda, že ju spolupodpísala aj Európska únia. Pani vysoká predstaviteľka, kladiem otázku otázku, prečo EÚ podkopáva túto dohodu a tým pádom aj mierový proces podporovaním nelegálnych stavieb na tomto území. Toto vysiela nesprávny signál Izraelcom aj palestínčanom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega. A teraz na minútu kolega Vajgul, nech sa páči. Hvala lepa, gospa Mogherini. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka. Ďakujem vám za veľmi dobrý úvod pred našou rozpravou. Nebudem už nič doplňať, len poviem, že nie je náhodou, že táto rozprava prebieha takto neskoro. Je to znak ignorancie parlamentu, pokiaľ ide o túto zložitú otázku štatistiky spomínať nebudem, už to urobili za mňa kolegovia. Chcem len povedať, že tí, ktorí ničia domy palestínčanov, Ehm, majú nejaký dôvod, prečo e, takto násilím ničia e, majetok e, druhým, ale to, čím to splňujú, je nepriateľné z hľadiska medzinárodného práva. Takže musíme odsúdiť túto prax. Je to taký terorizmus štátny, ničenie domovov rodín, podkopávanie ľudskej dôstojnosti a porušovanie medzinárodného práva. Kam to môže viesť? Nikam, k ničomu dobrému ani pre Izrael, ani pre Palestínu, ani pre celý región. Pre nikoho to nie je dobre. My chceme, aby sa Izrael uznal a bola tu spravodlivosť pre palestínčanov. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Weigl. A teraz na minútu dostáva slovo kolega Louis Pani, pani vysoká predstaviteľka v mene rozumu a práva e, nemôžu európske inštitúcie umožniť ničiť e, tieto verejné a súkromné e, budovy. Nemôžu akceptovať to, čo je nelegálne, teda anexia a kolonizácia. Humanitárne právo zároveň zakazuje palestínčanov oberať o ich e, obilia. Sú medzi nimi naozaj tisícky detí, e, ničenie infraštruktúr financovaných EÚ, veď e, takto znechávame my im možnosť nás zosmiešňovať. Um, Izraelci um, ich vláda, je potrebné odsúdiť ich kroky, dostať naši, naše zodpovednosti. Uh, a Izrael musí zaplatiť za to ničenie, neustále porušovanie medzinárodného práva, demokracie, ako aj článku 2 asociačnej dohody medzi EÚ a Izraelom. E, preto musíme túto dohodu prerušiť, kým Izrael nezačne rešpektovať spoločné medzinárodné právo, čiže je potrebné naozaj naliehavo prejsť od slov k činom. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pán kolega Jarík A teraz zostáva slovo Pán Duron, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani vysoká predstaviteľka, v júli minulého roku som bol Valdii v obci v Palestíne s delegáciou Európskeho parlamentu. E, bola to dedinka a čo z nej zostáva? Aha, tuto mám na obrázku, sú tu iba ruiny, nič viac, všetko bolo zničené. Podľa OSN Viac než 600 budov škôl, domov bolo zbúraných od začiatku tohto roka a veľká časť z nich financovaná práve z európskych prostriedkov. Európska únia musí skoncovať s týmito demolíciami, musí chrániť tých najzraniteľnejších, ktorí žijú v zóne C. Izrael nie je krajina mimo času, priestoru, mimo práva, ľudské práva musia platiť a byť dodržiavané e, všade, pokiaľ ide o civilné obyvateľstvo bez ohľadu na pôvod, národnosť a tak ďalej. Európska únia e, musí skoncovať s týmito demolíciami, e, musíme postaviť odpovednosť Izrael a prinútiť ich zaplatiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Duron. A teraz na minútu dostáva slovo kolega Parňo žiaľ bez mikrofónu. Mierový proces, odborníci na túto tému hovoria, že izraelsko-palestínsky konflikt teraz zachádza uh, veľmi ďaleko od rezolúcií, od nádejí, eh, pokiaľ ide o dennodenný život, násilie, medzinárodné spoločenstvo, eh, palestínsku eh, otázku nikdy nemuselo riešiť tak naliehavo. Stovky domovov palestínčanov padnú každodenne za obed izraelským aktivitám. Od všetku tohto roku sú to naozaj stovky. Pani vysoká predstaviteľka, väčšina Izraelcov a palestíncov nechcú nič iné, len jednu vec. Mier, mier. Vy ste v Paríži boli na medzinárodnom samite v rámci francúzskej iniciatívy na znovu spustenie mierového procesu tak, aby e, mohlo sa stať realitou riešení dvoch štátov. E, takže potrebné skončiť e, s nenávisťou, e, s e, kolonizáciou. Ten cestovný plán je potrebné prijať, aby sa mohla situácia konštruktívne vyriešiť. Ďakujem pekne, pán kolega Parňo. A teraz na minútu kolega Gerike dostáva slovo. Vážená pani komisárka, vysoká predstaviteľka, reality je potrebné opakovať. Niektoré beduínskej oblasti v zóne C a v E1 na západnom brehu bolo zničených. Bolo to financované e, z prostriedkov EÚ, ale izraelské orgány o tom neboli informované, čiže to bolo nelegálne, protiprávne. Predstavte, že by sa to bolo udialo v Nemecku. Tieto stavby by boli demolované okamžite, prostriedky vyžiadané naspäť a zodpovední by skončili pred e, súdom a snáď aj vo väzení. Preto otázka na vašu adresu pani Mogherini. EÚ oficiálne porušuje zmluvy a teda teda nelegálne stavby umožňuje aby sme vytvorili nejaké fakty proti nášmu úzkému e, boriateľovi e, Izraelovi. E, takto podkopávame izraelskú často opravnenú reakciu. Peniaze našich poplatníkov pôjdu na nelegálne stavby s provokatívnou otázkou, prečo Izrael napriek násiliu iných ako jediná krajina je takto kritizovaná Európskou úniou, keďže Eh, OSN a jej eh, úsudky preberáme úplne nekriticky. Ďakujem pekne kolega Gerike a teraz kolega Silikiotis, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Kolegovia a kolegyne, doposiaľ Európska únia nekonala, pokiaľ ide o Izrael. Izrael mm, sa snažilo svoje vlastné riešenie, pokiaľ ide o politiku osídlovania a vlastne vidíme, že pokiaľ ide o tie búrania, tak sa tu búrajú aj budovy, ktoré boli postavené z projektov, ktoré financuje Európska únia. Palestínsky utečenci nemôžu sa vrátiť do svojej vlastnej krajiny. Izrael e, urobí všetko preto, aby e, podkopal aj pokusy Európskej únie v snahe podporiť e, palestínčanov. Musíme konečne pochopiť, že Nemá význam sa navzájom obviňovať. Európska únia musí izraelskej vláde celkom jasne povedať, ako sa veci majú a pokiaľ ide o článok 2 asociačnej dohody, musí byť aplikovaný, pretože inak treba túto dohodu jednoducho zrušiť. Krízu sa nám nepodarí zvládnuť, ak budeme naďalej ľahostajní voči palestinským občanom. A teraz na minútu dostanem slovo pán kolega Taylor. Ďakujem veľmi pekne. Pani Mogherini, ďakujem za to, že izraelské orgány povolujú v väčšej miere búrať palestinské domy, školy, továrne. Toto je no, dobre zdokumentované aj cestou Európskej misie. Za posledné mesiace už v roku 2016 bolo zbúraných viac palestinských domov než za celý rok 2015. A mnohé rodiny strácajú domov. A hovoríme tu pritom o riešení cestou dvoch štátov alebo o štruktúrálnom dialogu. Som presvedčený o tom, aby sme zvýšili tlak, aby sa e, izraelská vláda naozaj rozhodla konať e, tým požadovaným smerom. Vieme, že e, premiér Netanyahu by mal teraz zaviesť zákaz e, búrania. A vieme totiž, že to, čo sa búra, sú aj projekty za európske peniaze. Predseda prerušuje rečníka. Slovo má na minútu pán Kahn. Pán predseda, videli sme vlnu za vlnou búrania v oblasti západného brehu Jordánu a nezabudáme ešte na pásmo Gazy. Palestínske domy e, a ďalšie budovy za posledné mesiace bol obrovský, obrovskú vlnu búrania. Táto prax je v rozpore s medzinárodným právom a krajiny vedia, že to tak je. A Vieme, kto prispiel na tieto projekty, ktoré sú financované EU, sú to naši občania. Hovorí sa e, e, o riešení cestou dvoch štátov, Palestina a Izrael. A Izrael by mal dodržiavať dohody, ktoré boli uzavreté. E, budete požadovať od Izraelcov kompenzáciu za tie škody, ktoré štát Izrael spôsobil v tomto smere? Ďakujem. Ďakujem, pán kolega Kana. Teraz na minútu dostane slovo pani Sakorafa. Ďakujem za slovo. Pani Mogherini, myslím, že vývoj na okupovaných územiach e, poukazuje na úplné zlyhanie politiky EÚ, ktorú sledovala v danom regióne. Sme svedkami búrania, konfiškácií majetku a tak ďalej. Len v tomto roku 750 hektárov bolo skonfiškovaných a tvárime sa, že nič nevidíme. Pán Netanyahu otvorene hovorí o tom, že tie budovy museli zbúrať, pretože boli postavené nezákonne. A vy ešte stále hovoríte, že sme za riešenie cestou dvoch štátov. Kladiem si otázku, či tam zostane ešte vôbec nejaká pôda, kde by ten e, palestinský štát mohol vzniknúť. Takže máme tu časovú líniu 6 mesiacov, mesiac už prešiel, výsledky žiadne, takže je tu otázka, čo ešte musíme vidieť zo strany Izraela? Čo ešte musí Izrael urobiť? Tým začnete uplatňovať to, čo sa od vás požaduje. Príslušná klauzula, je to príslušná klauzula o ľudských právach. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani Sakorafa. Teraz dostane slovo pán Freund. Ďakujem za slovo, pani vysoká predstaviteľka. Keby som to nebol videl na vlastné oči, asi by som ani neveril. V marci tohto roku som navštívil aj s kolegami, e, s europoslancami oblasť predvedránska. Videli sme frustráciu a beznádej všade okolo nás. Mierový proces na jednej strane a potom vidíme tú situáciu, do ktorej sa dostali palestínci za posledné roky. Ale hrozné bolo práve to svojvoľné ničenie celých komunik aj tých projektov, ktoré financuje EÚ. A spomínalo e, sa to tu už dnes. Bedu a iní, s ktorými sme sa rozprávali, práve nám ukazovali dokonca ešte, že tam boli ešte aj tie symboly EÚ na tých budovách a na stanoch a tak ďalej, že aj to bolo vlastne všetko zničené a otázka je teda, budete požadovať nejakú kompenzáciu, aby sa táto politika búrania skončila? Ďakujem. Ďakujem pekne, pán Freund. Teraz na minútu dostane slovo pán Juárez Tiabamec. Ďakujem za slovo, pán predseda. Je evidentné, že tieto vyháňanie z domov a systematické búranie domov v oblasti predjordánska, to je súčasť izraelskej stratégie, ako vyhnať palestíncov z tohto územia. Vieme, že aj v Gáze e, boli podobné snahy, aj, aj sa vlastne konalo týmto smerom a úsilie Európskej únie nejak tomu zabrániť e, skončilo fiaskom. Pani Mogherini, vaše slova odrážajú to, že komisia si je vedomá to, že to, čo bolo povedané a urobené dosiaľ, doposiaľ neslúžilo na nič. Takže asi mm, by sme mali prestať len s vyhláseniami, treba prikročiť ku konkrétnym činom. Je čas aj skončiť s tou beztrestnosťou Izraela. Ďakujem. Ďakujeme a teraz pani Arena. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Chcela som sa poďakovať pani Mogherini za jej zaangažovanosť v Blízkom východe, aj za energiu, ktorú investuje práve do riešenia tohto problému medzi Izraelom a Palestínou. Zdieľam váš cieľ, ktorým je za každý spôsob navodiť mierovú situáciu a vyriešiť situáciu dvojštátnym riešením. To, čo ste popísali dnes, poukázali ste na tie hlavné výzvy, ktoré sú tu. Máme tu ničenie infraštruktúry zo strany Izraelu, infraštruktúru, ktorú financuje Európsku, Európska únia na území Palestíny. Niektorí z našich kolegov majú problém pochopiť situáciu. Nejde to infraštruktúru, ktorá by bola nelegálna, ide to kolónie, ktoré sú nelegálne. Tieto kolónie musia prestať sa rozširovať. To znamená, nemôžeme humanitárnu infraštruktúru, ktorú my financujeme, považovať za nelegálnu. Takéto stanovisko je jednoducho negatívne. Takže my chceme a podporujeme vás v tomto duchu, aby sme vytvorili a podporili ďalší dialog, aby sa uvalili sankcie, keď to potrebné, po prípade aj určité kompenzácie finančné. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Arena. Teraz na minútu dostane slovo pani Gomeš. Ďakujem pekne. Ja som bola v Jeruzaleme a videla som tam, že ako vyzerá tá situácia na vlastné oči. Videla som, akých podmienkach žijú palestínsky občania a videla som, že toto riešenie dvojštátne riešenie, ktoré my všetci vnímame ako jediné riešenie, by bolo dobré riešenie. Videla som, ako tam ako tá situácia zo strany Izraelu sa presadzuje násilným spôsobom. Takže to, čo sa tam vlastne momentálne deje, provokuje radikalizáciu populácie na palestínskom území. Beduíni, takisto sme videli konkrétnu situáciu, projekty, ktoré financuje Európska únia, to všetko ničí Izrael. Pani komisárka, ako vidíte výsledky štrukturovaného dialogu medzi Európskou úniou a Izraelom, pokiaľ ide o tieto búrania? Žiadali ste kompenzáciu, pokiaľ ide o škody za konfiškáciu a ničenie projektov, ktoré financuje Európska únia? Vieme presne, čo to predstavuje pre daňových poplatníkov Európskej únie? Vieme, čo to všetko stálo? budeme musieť platiť ešte viac a Izrael to bude ničiť ďalej? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani kolegyňa. A teraz sa dostávame k spontánnej rozprave a tu dostane slovo pán Matušiela. Ďakujem za slovo a ďakujem aj za vyjadrenia pani vysokej predstaviteľky. Dnes sme tu v parlamente venovali pozornosť závažnej téme v našej rozprave. Ale nehovorili sa o 34 Izraelcoch, ktorí boli v, tom, tom období zabití. Hovorí sa tu a nehovorí sa nakoniec ani o cemente, ktorý Hamas kradne a tak ďalej. Samozrejme, videli sme e, rôzne obrazy priamo z terénu, e, ktoré sú hrozné napríklad e, palestínci, ktorí napadajú nožmi na uliciach Izraelcov. Ja viem, že to vlastne je tiež prejav terorizmu, ale za každým, keď e, e, pomáhame alebo podnecujeme antisemitizmus, tak podporujeme terorizmus. Povedzme si aj niečo o tých 34 Izraelcoch, ktorí prišli nedávno o život. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán kolega Matočilo, pani Ward. In a few days time. O pár dní budú, budú občania Izraelu oslavovať pripomínať si obete konfliktu a takisto aj 60. výročie nezávislosti. Takže dobre sa pozrieť na tú situáciu. Izraelská vláda zničila stovky palestinských osídiel, nemocníc a škôl v posledných mesiacoch tisíce palestínčanov ostalo bez strechy nad hlavou a musia sa presťahovať. Izraelské mimovládne organizácie, ktoré informujú o zneužívaní ľudských práv, sú proti takéto okupáciu a sú za mierové riešenie. Avšak pravicové e, spektrum vlády na nich tlačí. A ako vieme, Izrael si v strategických oblastiach ešte dokonca rozšíriť uh, tieto osídlenia v oblastiach A1 a E2. E Toto ešte ďalej ohrozí možné dvojštátne riešenie a takto sa Izrael a Palestína dostanú ešte do ostrejšieho sporu. Takže Európska únia musí povedať celkom jasne, že to je pre nás červená línia. Tieto búrania sa musia zastaviť a musí byť zaplatená plná miera kompenzácie za projekty, ktoré financuje Európska únia. Rečnička bola prerušená. Ďakujem pekne, pani Ward. Teraz zostane slovo pán Marias. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Vzhľadom na porušovania ľudských práv, ktoré vlastne vidíme každý deň na západnom brehu, tak musíme sa snažiť oveľa viac ešte nájsť riešenie tohto konfliktu. Máme viac než 600 budov, ktoré boli zničené za počas ostatných mesiacov. Ide tu aj o budovy, ktoré boli financované zo strany Európskej únie. Boli zničené školy, to znamená, že deti nebudú mať možnosť chodiť do školy, nebudú mať vzdelanie. Takisto sú tu kroky zo strany izraelskej armády a obmedziť ešte viac pohyb palestínčanov. Palestínčania tu musia čeliť veľkým nedostatkom, pokiaľ ide napríklad o prístup k pitnej vode. Všetky tieto otázky poukazujú na dôležitosť riešenia tohto konfliktu. Musíme navýšiť financovanie v boji proti chudobe, musíme sa snažiť o to, aby sa dodržiavali ľudské práva. Ďakujem pekne, pán Marec, zostane slovo pán Urban Crispo. Ďakujem za slovo, dámy a páni. Občianská spoločnosť v Európe už dosť dlhý čas požaduje, aby inštitúcie skladali účty, aby prišli s konkrétnymi krokmi, aby sa zabránilo okupácii, aby sa našlo spravodlivé a trvalivé riešenie, aby palestínsky ľud prestal trpieť. Preto vyžadujem, teda pardon, sa obraciam na pani vysokopredstaviteľku, aby požadovala od Izraelu E, ukončenie tohoto ničenia a e, toho diskriminačného prístupu ku palestíncom. A vieme, že e, v pásme, teda v oblasti predjordánska, dochádza k novej kolonizácii ze strany izraelských občanov. A vieme, že aj práve sa ničí ten ničia sa budovy a projekty, ktoré sú financované ze strany EÚ. A preto nemôžeme mlčať. Teda Európske únie, EU inštitúcie by mali uplatniť sankcie. Rečník je prerušený pánom predsedom. Ďakujem pekne. Teraz pán Maragal. Bez mikrofónu. Mikro. Mikro. Yes. Áno, pred dvoma rokmi ste nám povedali, pani Mogherini, že treba niečo robiť s konfliktom medzi palestíncami a Izraelcami. Výsledky sú úplne jasné. Je tam viac násilia, viac biedy a viac územia sa zaberá zo strany Izraela a Európska únia vychádza na posmech. A dokonca e, to, čo sa tam deje, nadobudlo také tempo, e, ktoré sme predtým nezaznamenali. Zbranie, buldozery a tie pôsobia veľmi zničujúco, ako vieme. Ale zdá sa, že v tomto treba niečo už robiť, aby Európska únia e, svoje úsilie nevynakladala márne. Samotné ničenie e, palestinského majetku je asi ťažko tou cestou ku spravodlivému riešeniu cestou dvoch štátov. E, čo môžeme urobiť? Je, rečník je prerušený pánom predsedom. Ďakujem pekne, pán kolega. Pán Buchner. Ďakujem pekne, pani vysoká predstaviteľka, za to, že ste prišli medzi nás. Ja som minulý rok navštívil Palestínu a musím povedať, že som bol šokovaný, pretože len, že tu boli celé budovy a infraštruktúry svojvoľne zo strany izraelskej vlády ničené, nie, väznice Izraela, Izraeli sú plné detí a mladistvých. Opakujem, detí a mladistvých. Keď som to navštívil, tak mladiství bol zozadu E, do chrbta zastrelený pri úteku, pretože vraj hodil kameň na pancierované, pancierové vozidlo. Takže to je absolútna poprava proti všetkým právam. A ten strelec bol oslavovaný ako veľký e, hrdina kto takéto veci vykonáva, s takýmto partnerom nemôžeme mať privilegované uh, dohody a nemôžeme dodávať nejaké materiálne podpory takýmto partnerom. Ak máme ešte nejaké hodnoty, ktoré sú pre nás sveté v tomto parlamente, musíme sa držať našich princípov. Ďakujem pekne, pán Buchner, takže spontánna rozpráva sa ukončila. Teraz na záver dostane slovo vysoká predstaviteľka komisie, pani Mogherini. Nech sa páči. Ďakujem pekne a dovolte mi povedať, na jednej strane som poctená tým, že niektorí z vás v tejto sále si myslia, že e, za rok aj niečo, čo som v úrade, by sa nám mohlo malo podariť vyriešiť e, problémy sveta, ale nie je to možné <laughs> samozrejme. Nedávam nejaké hranice na to, čo sa môže stať v ďalších 3,5 rokoch môjho mandátu, ale ukazuje to v mnohom na skutočnosť, že musíme konať veľmi cieľavedomo, pretože Európska únia má na Strednom východe svoju osobitnú úlohu. Nie len, že sme prvým darcom smerom na Palestínu, ale sme aj prvým najvýznamnejším obchodným partnerom aj pre Izrael a dokonca mám pokušenie povedať, že sme jediný politický aktér, ktorý konštantne a veľmi pozorne e, sleduje vývoj aj v tomto konflikte. A okrem toho máme osobitnú úlohu. Tá vyplýva z, našej, z našich dejín aj z geografickej polohy. Vždy, keď prebiehajú debaty o Izraeli a Palestíne v tomto parlamente, tak sa čas, dosť e, ľahko rozdelíme na tých, ktorí dávajú zapravdu jednej strane, iný druhej strane. Dôležité, aby sme obhajovali svoje zásady a svoje kroky potom. Myslím, že o tom sa mm, netreba jednať, to je jasné. Som presvedčená o tom, že musíme mať stále na pamäti, čo je našou úlohou. Snažíme sa budovať mosty, snažíme sa povzbudiť tých, ktorý ešte aj v Palestíne, aj v Izraeli a v tej spoločnosti v oboch krajinách a v politických štruktúrach, žiaľ ich je čoraz menej, ale proste sústredujeme sa na tých, ktorí ešte stále veria, že aj Izraelci, aj Palestínci dokážu spolupracovať, spolu žiť a je úplne zrejmé, aj nakoniec to bolo zrejme v období dohody z Oslo, nakoniec ja som vyrastal v období, keď e, Oslo bolo veľmi dôležitou témou. A nakoniec tam vyrastajú aj generácie palestíncov a Izraelcov, ktorí, ktoré nepokladajú ten vývoj za normálny. Dôležité je, aby dokázali spolu existovať v miery. My, naše inštitúcie, máme zodpovednosť, aby sme sa pokúsili pomôcť a Chcem vám poďakovať teda tým, ktorí sa e, zapájajú do iniciatívy e, poslanci parlamentu za mier a pôsobia aj smerom na parlament e, v Izraeli aj na palestínsku stranu v záujme agendy premiér. Spomínam si, že sme o tomto už diskutovali pri inej príležitosti, ale my sme tí, ktorí nevidia len problémy, ale dôležité je, že vieme a chceme byť priateľmi palestíncov aj Izraelcov. V tomto nie je žiadneho protirečenia. Sme a my ako priatelia ich môžeme radiť, môžeme ich aj povzbudiť, niekedy môžeme aj troška pritlačiť, niekedy diplomaticky, niekedy troška priamejšie, tvrdším slovom, lebo naozaj niektorí z vás sa vyjadrili že musíme zachovať eh, dôveru tých eh, strán a je z hľadiska postoja Európskej únie. A jeden z kolegov spomínal nedostatok dôvery, ktorú prejavuje Izrael. Spomeniem niečo, čo sa mi stalo eh, včera. Prezident Izraelu sa zúčastnil na delegácii EÚ v Izraele a veľmi pozor, veľmi pozitívne sa vyjadril v deň oslav a aj napriek tomu, že sa nevidíme často e, priamo, bezprostredne, že si nehovoríme z očí do očí bezprostredne, ale vieme hovoriť to istou rečou, tým istým jazykom. Toto je dôležité. Je to našou politickou zodpovednosťou. Naša politika je jasná, priezračná a aj smerom na Izrael, aj na Palestínu a znova a znova preukazujeme, že je to európska jednota, ktorá je dôležitá v tejto pozícii a inštitúcie EU e, by mali samozrejme náležite pracovať a musíme e, zachovávať naše postoje jasné. Sme jednoznačne proti akémukoľvek násiliu aj prejavom nenávistných e, slovných vyjadrení. My pokladáme naše projekty, ktoré sú financované z EÚ a členskými štátmi EÚ, pokladáme tieto projekty za také, ktoré sa realizujú cestou humanitárnych aktivít. Naša pomoc vždy rešpektuje princíp neutrality a nestrannosti a humanitárne pristupujeme ku pomoci tým, ktorí ju potrebujú kdekoľvek, kedykoľvek. Toto je naša pevná zásada aj prax. Taktiež, ako som už spomenula na začiatku a viem, že mnohí na to z vás mnohí poukázali, pracujeme aj s členskými štátmi na tom, ako ďalej, ako postúpiť v tejto téme ďalej. To hovorilo sa aj o kompenzácii za skonfiškované alebo zbúrané objekty a spolu s členskými štátmi chceme zachovať jednotu. A dovolte mi na záver povedať, že som presvedčená o tom, že keď budeme investovať do mechanizmov a štruktúr, musíme spolupracovať a viesť konštantný dialog aj s palestínskou samozprávou, aj s orgánmi štátu Izrael. Ak mám vyhodnocovať tie mechanizmy, ktoré sme e, zaviedli, myslím, že môžem povedať, že sa to dá hodnotiť pozitívne. Je Transparentnosť, všetko je zretelné. a povedzme, že niekedy nezdielame všetky názory e, s našimi priateľmi z Izraela, ale niektorí, a respektíve viacerí z vás povedali aj, aj to, že by bolo potrebné viacej zdôrazňovať agendu za mier. Myslím, že toto sa asi nestane za 1,5 roka, e, teda že v tom čase asi nevznikne to riešenie toho dvoch štátov, ale chcem pripomenúť, pred 1,5 rokom, keď sme sa ujali funkcii, tak to vlastne nefungovalo. Teraz to už beží a pracuje sa aj na správe a bude sa v nej hovoriť vo významnej miere aj o tomto aspekte, ktorý sme tu dnes preberali, ale aj o spolupráci s USA, aj s Ruskom, aj s niektorými ďalšími arabskými krajinami a s našimi partnermi, predovšetkým pokiaľ ide o e, elementy, ktoré sa týkajú mierových aktivít v rámci arabského sveta. A myslím, že sa budeme E, zaberá prípravou podkladu, ktorú budeme vedieť ako medzinárodné spoločenstvo predložiť obom stranám. Isté, že neexistuje nejaké zarazovačné riešenie, ktoré by behom e, niekoľkých dní vyriešilo celú tú situáciu. Ale bude dôležité znova naštartovať e, ten proces spolu s partnermi v medzinárodnom spoločenstve a som presvedčená, že nás to spolu so zúčastnenými stranami že nás to môže dovieť k pozitívnemu vývoju. A môžem povedať, že som veľmi, veľmi veľká optimistka v tomto smere. Samozrejme, musíme hm, skutočne konať, aby sme veci zmenili. Preto vás e, tiež vyzývam, aby sme spojili síly, aby sme spojili sily a umožnili úspešné završenie nášho celkového úsilia. Ďakujem. Dank, Frau Ďakujem pekne pani Mogherini. Týmto sa končí.